článku 105 predseda konferencie predsedov výborov ma informoval, že neboli e, žiadne pripomienky na štyri odporúčania ekonu a nie sú teda proti delegovanému aktu. Ak do 24 hodín žiadna politická skupina alebo žiadny poslanec, ktorý predstavujú minimálny limit, nepredložia pripomienku, tento akt sa bude považovaný za schválený. Odporúčania sú na